Good afternoon and thank you. Dobré popoludne a ďakujem vám. E, ďalší bod programu e, dnešného rokovania alebo podbod je verejné vypočutie o stratégii jednotného trhu. Bola vypracovaná správa z vlastnej iniciatívy. Pani Lara Koma, Komi je spravodajkyňou Chcem e, privítať všetkých prítomných i tých, e, ktorí sledujú toto zasadnutie online. Toto je veľmi dôležité pre náš e, výbor, pretože by sme chceli, aby to dobre fungovalo na trhu aj pre firmy, aj pre spotrebiteľov. Komisia vypracovala vlastnú správu v októbru o aktualizácii jednotného trhu E, so zameraním na ľudí a podniky. Teraz dám slovo pani Lare Komi, ak súhlasíte, a potom je 5 rečníkov, pán Hendrix, e, riaditeľ pre firemnú politiku, zastupuje tu malé a stredné podniky, pán Christian Prince, e, riaditeľ vonkajších vzťahov pre Unilever, Ďakujem vám, že ste prišli. Uh, Uršula Pako ešte tu nie je, ale príde. Veľmi intenzívne pracuje uh, v spotrebiteľskej skupine pani Makievič. Uh, takisto vás vítam a pani Severin Picard z ETUC, je to právny poradca Takže najskôr pani Lára Komi, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja len ešte tak dve sekundičky by som chcela e, času. E, a to, e, aby som poďakovala e, predsedníctvu a e, výboru IMKO za túto účasť a všetkým spravodajcom. Chcem využiť čas, ktorý mám, aby som položila niekoľko otázok, takže ešte raz ďakujem za spoluprácu a určite sa nám podarí urobiť vynikajúcu prácu. So, great. Straight to... Takže e, pán Luke Hendricks, máte slovo. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem za pozvanie, e, aby som mohol vysvetliť e, kapitolu 2 e, správy komisie. Ja sa budem snažiť dodržiavať časový rámec a začnem hneď kontroverznou témou kolaboratívna ekonomika. To znamená príležitostné poskytovanie služieb, ako je mm, ubytovanie alebo doprava keď sa však táto aktivita stane obvyklou a zdrojom pravidelného príjmu, mala by sa považovať za komerčnú činnosť a mali by sa na ňu potom vzťahovať všetky nariadenia a právne predpisy, takže ten regulačný rámec už platí a mal by byť rešpektovaný pre všetkých komerčných poskytovateľov, to znamená subjekty, ktoré poskytujú služby a sú za to platené a to pravidelne. Mali by sme takisto e, odstrániť bariéry pre startupy, ale pre všetky firmy, E, všetky naše malé a stredné podniky potrebujú e, priaznivé prostredie a to znamená dôslednú aplikáciu princípov legislatív, legislatívy, ktorá sa musí prispôsobiť charakteristikám malých a stredných e, podnikov a takisto aj princíp proporcionality a princíp vychádzajúci z rizik. Ďalšie zásahy len v prípade nutnosti. Samozrejme to neznamená menej e, regulácie, ale lepšiu reguláciu. Administratívne e, e, prekážky prekážajú malým a stredným podnikom a startupom, napríklad vydávanie povolení, ktoré e, znižujú schopnosť. Rešpektujeme legitímne záujmy všetkých zúčastnených strán a princípy, ktoré sú obsiahnuté v smernici o službách, ale malo by byť zabezpečené, aby tie povolenia boli vydávané včas e, pokiaľ, sa, e, pokiaľ nepríde žiadna odpoveď v rámci lehoty Malo by sa to považovať za tichý súhlas. Takisto e, prístup k informáciám a e, financiám je dôležitý. Takže startupy e, by mali byť jedným z cieľov tejto novej stratégii inštitúcie EÚ poskytujú rozsiahle informácie o trhu, ale to, ako sú tieto informácie prezentované, sú často metúce, je to náročné pre nových podnikateľov, to znamená dostať sa k relevantným informáciám, takže by sa informácie mali poskytovať prístupnejším spôsobom. Jednotné kontaktné body sú takisto zásadným bodom e, smernice o službách, poskytujú informácie pre podniky a o všetkých dôležitých aspektoch tejto smernice o službách. Je teda dôležité poskytovať informácie minimálne v angličtine plus v národnom jazyku. Väčšina startupov nemá v úmysle e, podnikať e, mimo hranic e, krajiny a koncentrujú sa na svoje miestne trhy, mali by byť teda malo by sa k ním teda pristupovať osobitne, najmä pri financovaní začiatočných investícií. Tieto firmy potrebujú e, široký rámec e, možností financovania aj na e, inovácie a zvyšovanie konkurencie schopnosti. Každý rok v dôsledku oneskorných platieb sa zruší 10 tisíc pracovných miest. Na toto by sa malo riešiť. Verejné orgány by mali využívať lehotu verifikácie a malo by sa, taký, mal by sa položiť dôraz na, platobné, na splatnosť 90 alebo 120 dní. A okrem toho je pre e, malé a stredné e, podniky e, dôležité znížiť, zjednodušiť postupy, administratívne postupy a takisto spolupráca s organizáciami zameranými na podnikateľov. E, pokiaľ ide o e, bankrot, e, v takom prípade je veľmi dôležité poskytnúť firmám druhú šancu. Takisto je dôležité zaoberať sa zabezpečením vlastníkov a vlastníkov firiem, ktorí sú v dôchodku Takže bariéry v jednotnom trhu takisto treba odstrániť e, v prospech e, mikro e, firiem, mikropodnikov a samostatne zárobkových osôb. Zároveň je dôležitý systém uznávania kvalifikácií a zabezpečenie vysokej kvality služieb a e, podpora učňovského školstva. E, táto smernica o službách sa musí plne transponovať do všetkých e, členských štátov s prihľadnutím na národné špecifika. Zároveň sú dôležité nástroje na vykonávanie práva, ktoré treba zaviesť do praxe. Toto by takisto malo byť zahrnuté do koncepcie One Stop Shop e, z hľadiska e, DPH, aby sa DPH mohla priznávať jednotným a zjednodušeným e, spôsobom, tak aby sa podporovala ďalšia spolupráca. Treba vytvoriť aj rovnaké podmienky pre všetkých, aby sa legislatíva vykonávala a uplatňovala rovnako vo všetkých členských štátoch Európska komisia sa snaží zabrániť eh, deformácii trhu v tejto oblasti, napríklad eh, s prihliadnutím aj na geoblocking. Tu však nie je potrebná ďalšia legislatíva. Eh, obchodníci online musia mať potrebnú slobodu na podnikanie. Nie je dôvod na to, aby sa blokovali predaje do zahraničia v dôsledku e, rôzniacich sa e, predpisov a e, podobne. Ďakujem vám. Vyzerá to tak, že máte zoznam pozmenujúcich návrhov, ktoré chcete predložiť. Výborne. Pán Kristian Prince potom. My sme predlžili lehotu na predkladanie návrhov do piatku či do štvrtku. 25. to stále zostáva e, platne, ale bohužiaľ rečník hovoril príliš rýchlo, ale ja mám ten istý problém. Takže požiadali ma, aby som upozornila rečníkov, aby hovorili pomalšie kvôli e, tlmočeniu. Takže ďalší rečník je pán Christian Prince, je riaditeľ e, vonkajších vzťahov v Európe Unilever. Ďakujem e, za pozvanie na túto veľmi dôležitú debatu. Unilever sa, Unilever sa zameriava na spotrebiteľské produkty, pracujeme, dodávame tieto produkty do 100 krajín, 2, 2 miliardy spotrebiteľov E, každý deň ich používa. Jednotný mark, e, trh pre tovar, to je v podstate v e, DNA Európskej únie Samozrejme, tie e, prekážky e, nie sú len dôsledkom e, nedostatočnej legislatívy, ale aj rozdielmi medzi uplatňovaním existujúcich predpisov v jednotlivých členských štátoch. V mnohých členských štátoch sa veľmi voľne interpretujú napríklad požiadavky na niektoré produkty a takisto aj pokiaľ ide o uvádzanie zložiek na obaloch, e, napríklad e, maximálne úrovne alergénov. Toto vyzerajú byť na prvý pohľad technické, ako technické príklady, ale e, v zásade máme harmonizovaný rámec Európskej únie pre toto všetko. Tie malé technické Rozdiely sa ale potom premietajú do celého dodávateľského reťazca. Nejde teda len o označovanie, ide o celý dodávateľský reťazec a to už trvá roky. E, priemysel a vrátanie Unileveru má tendenciu stiažovať sa na tieto veci e, na Európskej e, komisii, nie tak ani z politických dôvodov, ako z technických dôvodov. A ten systém Solvit je práve preto veľmi užitočný pri riešení niektorých otázok presadzovania nariadenia e, predpisov. To je veľmi užitočné a dôležité pre celý priemysel a pre Unilever ako taký. 2300 e, prípadov sa v rámci Solvitu e, registrujú každý rok 6,5 pochádza od priemyslu, priemyselných podnikov, zvyšok od e, občanov. My by sme teda mali e, zabezpečiť, aby bol Solvit oveľa prístupnejší pre e, podniky. Rôzne rôzni zástupcovia Solvitu sa v septembri minulého roka zišli e, v Lisabone a upozorňovali práve na to, o čom hovorím. Solvit je v podstate jeden z najúspešnejších nástrojov riadenia trhu, ktorý momentálne existuje. Solvit zároveň zapadá do širšieho rámca e, Mm, postupov pri predkladaní e, sťažností. Je to teda súčasť e, prístupu postup, e, postupných krokov pri riešení problémov na trhu. Pokiaľ ide o označovanie výrobkov, to je v podstate začiatok celého procesu. Nie je to nič izolovaného a treba to primerane objasniť. Treba vyzvať členské štáty, aby vytvorili potrebné podmienky pre e, Solvit e, tak, aby e, sa zabezpečila aj lepšia spolupráca s ministerstvami a celkovo zlepšila úroveň riadenia v členských štátoch. Európska komisia sa snaží samozrejme zvýšiť šance Solvitu na úspech Solvit samozrejme nevyrieši všetko, ale e, predstavuje prístup z dola nahor, kde e, podniky i občania môžu vznášať svoje e, požiadavky a Európska komisia sa potom môže z tohto inšpirovať v prípadoch, kde chce zaviesť formálnejšie postupy. Je to v celku, dá sa povedať, vynikajúca platforma. Ďakujem vám za pozornosť. Uršula, môžete... Eh, Uršula, poprosím vás, aby ste teraz prednesli svoj eh, príspevok Perspektíva spotrebiteľov. Teraz zase stlmíme svetla, aby sme videli prezentáciu. Eh, vyhovuje vám to takto? Dobre. Ďakujem, pani predsednička, poslanci, poslankyne, ďakujem za to, že ste ma prizvali, aby som mohla predstaviť eh, pohľad spotrebiteľských organizácií. Chcem ešte v skratke povedať, že v eh, stratégii pre jednotný trh eh, je málo vecí, s ktorými nesúhlasíme principiálne, ale samozrejme myslíme si, že to nie je zamerané dostatočne na spotrebiteľa a na jeho práva. Je tam 22 iniciatív, stratégií a iba jedna z nich e, priamo e, zvyšuje e, pozíciu alebo zlepšuje pozíciu spotrebiteľa. A tým sa dostávame priamo k mojej prezentácii, aby som bola spravodlivá. Teraz máme dve stratégie pre vnútorný trh. E, je tu digitálna stratégia, ktorá sa do veľkej miery zameriava na spotrebiteľa. A potom je tam tá stratégia pre jednotný trh a chcem zdôrazniť, že je naozaj nutné skombinovať obe stratégie, aby sme mali celkový kontext a chceme sa vyhnúť tomu, aby začali existovať dva odlišné režimy pre spotrebiteľské právo e, v súvislosti s trhom na internete a mimo internetu, online a offline. Európska komisia nedávno predložila návrh, ktorý sa týka nákupov hmotných tovarov na internete a tam by vznikol systém pre spotrebiteľov, kde by mali odlišné práva v závislosti od toho, či kupujú v kamennom obchode alebo či nakupujú na internete. A to by viedlo k takej situácii, že spotrebitelia v jednom štáte by mali lep- väčšie práva, keby nakupovali len v obchode a iní by zase mali e, širšie práva, keď budú nakupovať online. A tomuto sa naozaj chceme vyhnúť a chceme zdôrazniť, že koherentný prístup je veľmi dôležitý. V tejto stratégii pre spotrebiteľov je zásadná jedna vec a to komisia povedala, že chce odstrániť geoblocking. To jednoznačne podporujeme. K tomu sa ešte vrátim a pre spotrebiteľov je dôležité aj to, ak by existovali spolahliví sprostredkovateľia na vnútornom trhu, pretože spotrebitelia sa opierajú stále viac a viac o informácie z vyhľadávačov na internete a zo stránok, kde sa porovnávajú produkty. A to zasa súvisí aj s tou tzv. Eh, ekonomikou zdieľania zdrojov. Komisia už 4 roky spolupracuje so zainteresovanými na nástrojoch, e, respektíve na princípoch e, pre porovnávacie nástroje pre spravodlivé porovnávanie produktov, ale to nie je zahrnuté bohužiaľ v stratégii. Pre spotrebiteľov je dôležité to, že tu chýbajú v dokumente Európskej komisie strategické prvky. Nie sú tu iniciatívy výkonu legislatívy a prostriedky nápravy. Ehm, implementácia je prioritou v tomto kontexte a máme takisto na stole revíziu CPC a to je veľmi dôležitá iniciatíva pre digitálny aj vnútorný trh. Musíme si uvedomiť, že na vnútornom trhu implementácia vnútroštátneho práva je často zastaralá, keď to porovnávame s európskymi alebo globálnymi marketingovými stratégiami nadnárodných podnikov. A preto zainteresované strany by sa mali viac zapojiť do tohto procesu. Ehm, orgány a spotrebiteľské orgány by mali lepšie spolupracovať. Právo hospodárskej súťaže je veľmi dôležité. Jeho implementácia je potrebná pre fungujúci jednotný trh a my vítame veľmi vyšetrovanie Európskej komisie v oblasti e-commerce. No a trhový dohľad, ten balík, ktorý bol pred troma rokmi e, navrhnutý, e, je blokovaný teraz na rade, ale je potrebné zvýšiť ochranu európskych spotrebiteľov pred nebezpečnými produktami um, ak sa tieto legislatívne návrhy naozaj stiahnu a stratia, tak je potrebné prísť nejakým plánom B. Komisia by mala poskytnúť nejakú alternatívu. Aj pani Komi e, žiada toto v návrhu svojej správy. Je tu jedna iniciatíva priamo zameraná na spotrebiteľov a to je geoblocking. A chcem povedať niekoľko Niekoľko slov o geoblockingu. Pre nás je to veľmi dôležitá e, iniciatíva, ktorá prinesie praktické výhody spotrebiteľom, ale z takého konceptuálneho hľadiska je to jedna zo zásadných slobod vnútorného trhu, poskytovanie služieb cezhranične. To je jedna z chrbtových kostí vnútorného trhu. Spotrebitelia musia mať konečne právo prístupu k obsahom bez diskriminácie, ktorá vyplýva z miesta bydliska alebo štátnej príslušnosti. Viac ako 80 spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na konzultácii, povedali, že majú skúsenosti s geoblockingom a jednoznačne si želajú legislatívu, ktorá by ho odstránila. Sú rôzne dôvody, prečo sa uplatňuje geoblocking. Môže to byť rozhodnutie spoločnosti, alebo tam ide o nejaké distribučné dohody, logistické, skutočné logistické problémy alebo problémy, ktoré sú ľahko vyriešiteľné. Je tam takisto národný protekcionizmus v hre podľa nás a my si musíme urobiť predstavu o tom, aké dôvody geoblockingu sú odôvodnené a ktoré nie. Spotrebitelia sú tým frustrovaní, pretože nevedia, prečo obchodník odmieta im predať tovar cezhranične. No a právo hospodárskej súťaže v tomto kontexte vstupuje do hry. Smernica o službách stanovuje antidiskriminačné pravidla, ale e, nie je dostatočne implementovaná, nie je vybavená e, dostatočne silnými nástrojmi na presadenie nediskriminačného prístupu. Komisia má pravdu, ak e, siaha po novom legislatívnom nástroji, myslíme si. Tento nový nástroj to by mala byť kombinácia rôznych opatrení. Mal by existovať čierny zoznam nespravodlivých postupov a zákazníci by mali vedieť, e, aké sú dôvody odmietnutia, mali by sa monitorovať aj vnútroštátne orgány a mali by sa zavádzať sankcie. No a posledný slajd mojej prezentácii si, sa týka ďalšej iniciatívy, ktorá súvisí s tým, čo spotrebitelia očakávajú od vnútorného trhu, a to je tzv. kolaboratívna ekonomika alebo ekonomika spolupráce. Táto ekonomika má obrovský potenciál pre spotrebiteľov, ale zároveň prináša aj rôzne výzvy. Chceme skutočnú politiku, Mm, ktorá bude podporovať inovatívne modely ekonomiky, ale zároveň služby musia byť poskytované e, za spravodlivých podmienok spotrebiteľom a musíme mať jasné zákony vzťahujúce sa na sprostredkovateľské platformy na internete. Máme veľa zákonov o spotrebiteľských právach, ale na toto sa zatiaľ nič nevzťahuje a na strane spotrebiteľa aj obchodníka musíme e, premýšľať nad e, výhodami aj vedľajšími účinkami ekonomiky zdieľania zdrojov. Ďakujem. Prepačte, e, my ten problém so svetlami, to doriešime v budúcnosti. No a Janina Makievič z Eurokadres teraz bude hovoriť z pohľadu profesionálov. Eurocadres e, je, e, sú odbory 6 miliónov manažerov a profesionálov v Európe a stratégia jednotného trhu samozrejme ovplyvňuje aj tento sektor. Chceme, aby sa uľahčil pohyb e, profesných zamestnancov v Európe. Profesionál v tomto kontexte znamená mnohé veci, ale chcem zdôrazniť e, tie aspekty, ktoré sú dôležité pre nás. Digitalizácia, regulované proces, profesie a práva e, priemyselného vlastníctva. Stratégia pre vnútorný trh vytvára nové príležitosti pre podniky, možnosti pre inovácie. Toto jednoznačne podporujeme, ale v stratégii chýba analýza toho, ako pracovný trh a pracovné podmienky sú ovplyvnené digitalizáciou. Mení sa spôsob, akým pracujeme, ako operujú podniky a je to veľký trend, ktorý ovplyvňuje všetky časti spoločnosti. Toto je veľká zmena na trhu práce a preto rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie sú potrebné veci pre profesionálov. Digitalizácia eh, hrá dôležitú úlohu pre manažérov a profesionálov. Práca vás už natoľko neobmedzuje ako e, v minulosti. Môžete žiť a pracovať v dvoch krajinách naraz. Ale s tým sa spájajú otázky sociálneho zabezpečenia, platenia daní, pracovných podmienok, pracovného práva a tak ďalej. A nevyhnutne to vedie k tomu, že e, sa zvyšuje objem ekonomiky zdieľania zdrojov, rastie počet platformiem na internete, kde si ľudia vymieňajú služby, ale aj vedomosti a predáva sa tam aj expertíza. Toto môže samozrejme pomôcť nezamestnaným profesionálom nájsť nejakú prácu alebo nájsť si nejaký projekt, ale je potrebné tu riešiť čo najskôr otázku ochrany zamestnancov. Nechcem, aby sa vytvárali e, pracovné miesta s neistými podmienkami. Ekonomika vzdielania je teda na vzostupe a musíme podmienky sledovať veľmi pozorne bez ohľadu na to, či osoba je zamestnaná spoločnosťou alebo či je to podnikateľ. Čiže medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa stiera hranica je stále ťažšie definovať, kto v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť. Táto diskusia musí prebiehať neustále e, na úrovni EÚ, nesmie utichnúť a musíme do toho zapojiť aj sociálnych partnerov. V stratégii pre vnútorný trh Európska komisia žiada revíziu regulovaných profesí. Máme 5000 regulovaných e, povolaní, v celej EÚ a je potrebné podľa nás prehodnotiť a zvážiť, či niektoré profesie náhodou nie sú príliš regulované, alebo či regulácia tam nie je e, už zbytočná. Je to prekažka voľného pohybu pracovníkov, ale zároveň je to aj prekažka pre ľudí, ktorí sa vrácajú do svojej vlastnej krajiny po ukončení štúdia v zahraničí. Títo často majú diplomy zo zahraničia a ich e, domáci systém neuznáva tieto diplomy. Niektoré citlivé profesie musia však naďalej byť regulované a musíme nastoliť rovnováhu medzi dobrou kvalifikáciou, voľným pohyb, e, pohybom služieb a vysokými požiadavkami. Deregulácia profesí nesmie znižovať e, normy bezpečnosti. Je to veľmi citlivá a ťažká úloha, vyhodnotiť, ktoré profesie by mali byť regulované aj naďalej a ktoré by mali byť menej regulované. Smernica o kvalifikáciách mm, zavádza európsku e, kartu e, zamestnanca alebo profesionála. Táto karta je vhodná pre niektoré povolania, môže uľahčiť voľný pohyb e, odborníkov a profesionálov, ale táto karta podľa nás by nemala vytvárať nejakú priepas na trhu práce medzi držiteľmi karty a tými, ktorí ju nemajú. A toto by malo zaháňať, zahrňať aj e, formálne vzdelávanie a takisto vzdelanie a skúsenosti získané v práci. Členské štáty musia začať uznávať kvalifikácie aj zručnosti a musia začať implementovať európsky kvalifikačný rámec. Stratégia obsahuje aj iniciatívu pre e, modernizáciu práv duševného vlastníctva. Profesionáli, ktorí prispievajú k výskumu, vývoju a k inovačnej práci, sú veľmi dôležití konflikty a v nedávnych e, rokoch nastal tlak, e, aby napríklad žurnalisti, e, učitelia alebo akademici podpisovali pracovné zmluvy, ktoré budú obmedzovať ich práva a budú ich posúvať do pozície zamestnanca. Výskumníci musia byť lepšie informovaní o svojich právach v prípade, že sa rozhodnú zakladať napríklad startupy a aby nedošlo k porušeniu práv duševného vlastníctva. Práva IPR by mali poskytovať stimuly a mali by poskytovať akúsi odmenu za odvedenú prácu, ale aj ekonomickú odmenu. A aby táto ekonomická ek odmena existovala, je potrebné jasne povedať, kto je vlastníkom práva duševného vlastníctva. Vnútorný trh sa mení veľmi rýchlo, to vidíme. Mnohé profesie budú zanikať, nové budú vznikať a nové pracovné miesta si budú vyžadovať úplne iné zručnosti ako v minulosti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Severin Picard, ktorá bude hovoriť za ETUC. Ďakujem a ďakujem za pozvanie. Hovorím e, v zmysle e, ITUC, e, organizácia, ktorá združuje európske odborové centrály, konkrétne 19 z nich. Určite ste to už počuli. Trh je dobrým sluhom, ale zlým pánom. A ešte horšie by to bolo ako viera, ako náboženstvo je to, to len prostriedok e, na dosahovanie, vytváranie pracovných miest a nie však hocakých. Chceme dobré pracovné podmienky a pracovné miesta kvalitné. Nie je to len mobilitu, len e, slepý cieľ, tá vedie k regulácii a e, zhoršovaniu pracovných podmienok. Pre túto prezentáciu sa obmedzím na 5 bodov. Poprvé, spo, sp, e, ekonomika spolupráce, máme obavy, že v oznámení komisie zamestnanecká dimenzia digitalizácie nie je riešená. V sek- tomto sektore pracovníci sú vlastne v právnom váku a pre nás je veľkou obavou, že ochrana pokrytie režimov sociálneho e, systému sa nevzťahujú na týchto pracovníkov. Dúfame, že v tomto ohľade tento výbor dokáže zapracovať. Po druhé, e, právo obchodných spoločností. My to vnímame jeden z hlavných prekážok pre e, rast e, startupov. Čo komisia nerobí, je riešiť sociálny dumping a nespravodlivú konkurenciu ako zdroj problémov odstránenie tých prekážok, nespravodlivých konkurenčných podmienok, vytváranie zmysluplných e, podnikov. Takže chcem zdôrazniť napríklad e, otázku schránkových firiem. Ide o firmy, ktoré zneužívajú slobodu jednotného trhu, vytvárajú si e, registrované sídla v krajinách, kde vlastne nemajú obchodné činnosti s cieľom minimalizovať právnu zodpovednosť, pokiaľ ide o dane. Tiež však zamestnanecké predpisy a predpisy sociálnej ochrany pracovníkov. V našom združení e, vieme teraz jasne prepojiť e, štruktúry týchto e, schránkových firiem a s vykoristovaním pracovníkov, ale extrémnym vykoristovaním v určitých prípadoch. Pracovné podmienky v schránkových firmách sú na úrovni obchodovania s ľudskými bytostiami. Dúfam, že, dúfame, že váš výbor bude môcť e, zaviazať komisiu k príslušným krokom. Napríklad otázka e, princípu rovnakého sídla. To je, si od nás vyžaduje podľa mňa súrnejšie konanie než iné, iná iniciatíva, pokiaľ ide o cezhraničné rozkoly, ktoré možno skôr diskutovať. Po tretie, e, konkurzné konania. My tu hovoríme, v komisii, v komisii sa hovorí o teórii e, druhých príležitostí. Lepší prístup k postupom bankrotu e, s cieľom umožniť nový začiatok zneužívanie týchto konkurzných konaní musíme evaluovať veľmi pozorne. E, takéto konkurzy nechávajú e, veriteľom, e, veriteľov a takisto pracovníkov po celé mesiace bez platov, bez prostriedkov. Zase je tu ten aspekt skránkovej spoločnosti. Jedna z veľkých problematík riešiť otázku podvodného správania týchto schránkových firiem je, e, e, ako tieto spoločnosti dokážu vytušiť e, postupy, ktoré sa voči ním dokážu zamerať. Vyskytujú sa potom pod iným menom, ale rovnaké obchodné činnosti. Reforma, teda súhlasíme s reformou práva v tejto oblasti. Ďalej preukaz poskytovateľa služieb ohlásenie bolo trochu prekvapením zo strany Komisie pre sociálnych partnerov. Dúfam, že v budúcnosti práca e, sa bude dokázať zapojiť v diskusiách, pretože to by mohli byť tie inštancie, tieto štáty, ktoré najlepšie sa vyznajú. Máme málo informácií, informácií e, čo znamená, bude znamenať tento preukaz. Ja to však chápem tak, že na oboch stranách priemyslu, rozhodne na strane odborov, Máme veľké obavy, pokiaľ ide e, možný návrat e, princípu krajiny pôvodu zadnými vierka, vierkami. Nedávno e, prijata, prijatá smernica o vysielaní pracovníkov s tým súvisí. Tá umožňuje člensk, množstvu členských krajín ukladať vopred povinnosť informácie o vysielaní. Treba mať konsistentnosť medzi jednotlivými nástrojmi EÚ. 5. bod. Verejné obstarávanie. Komisia navrhuje poradenské kapacity verejným inštanciám. To je dobrý nápad. A tu chcem pripomenúť, že obrovská práca, ktorú odviedol tento výbor v rámci verejného obstarávania chcem pripomenúť prácu, ktorá sa udiala so sociálnymi doložkami. Tieto v revidovanom rámci o verejnom obstarávaní zabezpečuje rešpektovanie pracovných podmienok. Dúfame, že verejné e, orgány si budú uvedomovať takéto možnosti a že komisia bude aktívne ich povzbudzovať k využívaniu tejto novej možnosti. Tu ukončím svoje úvahy. Vidíte, že sme vyvinuli možno tro, e, kritický pohľad, ale je to však i konštruktívna analýza. Množstvo návrhov, ktoré majú zabezpečiť, že spoločný trh môže byť spravodlivým miestom konkurencie pre všetkých a dúfame, že budeme môcť v budúcnosti v diskusiách užitočný. Pre nás vymáhanie je rozhodujúce, je lepšie mať dobré právo, než žiadne právo. Ďakujem. Teraz tu máme priestor na otázky v prvom kole. Najprv je Lara Komi. Potom budeme mať e, zoznam e, rečníkov. Samozrejme na úvod tieňoví správodajcovia. Mám otázku týkajúcu sa profesionálov. To je veľmi citlivá otázka. Vy tvrdíte, že profesionálnosť na e, rôznych, povedzme v rôznych európskych krajinách by mala byť e, alebo znamenať to isté pre e, všetkých. To znamená, že by mali, by mali byť určité usmernenia a potom samozrejme s prihliadnutím k špecifikám e, jednotlivých krajín. Mm, čo si myslíte o takejto predstave? Marlene Metzi. Pani Mici ako prvá tieňová spravodajkynia. Chcem sa spýtať na toto eh, preukaz poskytovateľa služieb. Z toho, čo som ja pochopila, komisia pripravuje eh, spustenie tohto pasu ako prioritu pre oblasť staviteľstva, stavebníctva, pardon. Eh, neboli konzultovaní však zamestnávateľi ani zamestnanci je tu veľmi negatívna predstava o dopadoch. Myslíte si, že tu sú opatrenia, ktoré by mohli e, úplne zmeniť e, priemysel bez toho, že by sa konzultoval? A tiež krátka otázka e, sociálnym a environmentálnym dopadom spoločného trhu. Čo môžeme urobiť, aby sa zlepšili sociálne a environmentálne aspekty tohoto spoločného trhu? Pán Dalton mal byť nasledovný, ale stále mu nie je dobré. Ešte niekto o liberáli? Nie. Pani Reda. Mám otázku Týka sa e, e, geoblockingu. Už sme diskutovali o niektorých aspektoch balíčku o spoločnom digitálnom trhu. Závery boli tie, že komisia by mala definovať prípadové skupiny e, oprávnených prípadov geoblockingu. Nesmerovali sme však e, k podrobnej evaluácii terajšieho status quo. Vy tu spomínate, že sloboda poskytovať služby by nemala viazať len členské e, krajiny a obchodníkov, ale tiež spoločnosti, aby spotrebitelia mali prístup k službám cezhranične. V minulosti súdny dvor e, často takto rozhodoval, keď ľudia museli cestovať z krajiny do krajiny a mali e, e, pobrať určité zdravotnícke služby. Moja otázka znie po právnej stránke, ako musíme to vyjasniť, keďže judikatúra tu nie je celkom E, jednoznačná. Je to len doplnok k smernici o službách. Ako by sa tento cieľ mal dosahovať v praxi? Máme tu tento e, viac aspektový trh, kde sú spoločnosti, ktoré na jednej strane takisto súčasne e, nie je to len otázka členských krajín, e, ale e, teda krajín, ktorých sa poskytujú služby. Ďalej je pán Šváb, pani Gepard, pani Styler a pani Šaldemose. A ešte si chcem overiť, že každý z vašich komentárov e, bude možné ich mať i písomne, boli v tom totiž veľmi užitočné komentáre, ktoré by mohli zapojiť e, poslanci do svojich, do svojich pozmeňujúcich návrhov. Je to dosť e, naliehavé. Andreas? Ďakujem, pani predsedajúca. Toto vypočutie nám dáva možnosť e, zaoberať sa celkom principiálne spoločným trhom. Je tu veľa tém. Nie je tu však čas na riešenie všetkých z nich. Prvá otázka. Rečníci doteraz e, až z výnimkou jedného nepriniesli principiálne komentáre k tomu, čo si myslia o stratégii komisie, pokiaľ ide o implementácii už existujúcich predpisov, aby bola v popredí tá implementácia. E, Zástupkynia Bojku hovorila o e, správe hospodárskej súťaže Veľmi silne sa zaoberáme otázkou, či v iných oblastiach by sa nemohlo to podariť aj bez e, zmeny primárneho práva. A po druhé, a to by bol už môj posledný bod, chcel by som sa pána Hendriksa spýtať, on hovoril o geoblockingu, čo z jeho pohľadu by mohli byť oprávnené dôvody pre geoblocking, pretože si myslím, že na jednej strane to môže byť obohajúce pre e, politikov pre vnútorný ale mohol by to byť tlak na spotrebiteľov v rámci ekonomickej situácii, e, kde sa znovu nastavuje vnútorný trh zadnými dvierkami, taký, ktorý sme už dávno chceli nastoliť. Ale aj tak e, v 28 členských krajinách je 28 rôznych právnych systémov, pokiaľ ide o dane alebo sociálne zabezpečenie Takže ešte raz otázka, pán Hendrix, mohli by ste k tomu upresniť. Slovo má pani Gepard. Ďakujem za eh, je, dobré prednášky. Nechcem hovoriť o offline, online či eh, eh, pase služieb. Tie veci sú jasné. Naopak pohovorím o dvoch iných bodoch. Pani Markievič, vy ste v svojich úvahách hovorili o tom, že tento profesijný preukaz je dobrá vec. Ja som predsa jedna z tých, ktorá ho zavádzala v zákonodárstve. Súčasne však hovoríte, že si treba dať pozor, e, že tu nie je rozlišovanie medzi tými, ktorí by to nechceli. Mohli by ste to upresniť? E, myslím, že ste tým chceli povedať, že ten profesijný preukaz by sa mal zaviesť všeobecne a potom som teda na vašej strane a druhá otázka sa týka pani Pikár. Ide o otázku eh, e ekonomiky zdieľania zdrojov. Eh, ako povedala pani Markievič, tie eh, profesíne profily sa veľmi menia a rozlišovanie medzi zamestnancami a čoho sa veľmi líši tu je e, pozícia nemeckého práva e, zaujímavá a tá, tu by som sa veľmi zaujímala. Teraz Katrin Styler. Ďakujem. E, neviem, či tá téma, ktorú spomenul Andrew i Evelyn, bojku, ako E, môžeme e, vyriešiť tie jednotlivé rozdiely pre služby online, offline. Mohli by ste povedať, ako by sme mohli e, toto pochopiť jasnejšie, pokiaľ ide ETUC, tie prepojenia medzi niektorými z nich a spojením toho s, so zločinnosťou, obchodovaním, obchodovaním s ľudskými bytostiami. Mohli by sme sa zamerať, ako E, by sme sa mohli pozrieť, a ako by sme v tomto výbore mohli to vyjasniť. Zaujímavá otázka e, k, ku e, profes, profesijným diplomom, ku kvalifikáciám. Ako sa pokúsime mať úžitok z výskumu, kreativity, inovácií Napríklad e, my máme inovatívnych výskumníkov e, v rámci britského e, zdravotníckého systému. Určite by bolo toto užitočné pre verejno-súkromné partnerstva rôzne modely, u ktorých vy máte možno príklady, ako sa, aký je prínos pre duševné vlastníctvo, pre ekonomiky, ako možno využiť tie najlepšie skúsenosti, aby tie verejné inštancie, ktoré financovali výskum, nemali straty, aby mali naopak úžitok. Táto rovnováha medzi našimi výskumníkmi a európskym financovaním Horizont 2020 a ako e, môžeme mať prínos, aby sme nestrácali tie aspekty. To je výborný príklad e, napríklad financovanie E, zo strany Google, Stanfordskej univerzity. Takže ako sa snažíme e, e, získavať prínos v tejto rýchlosti na tejto úrovni. Určite ďakujeme za vaše príspevky, určite sa máme čo poučiť. Pani Schaldemöse teraz. Tak for det. til, øh, tak for jeres gode Ďakujem. Ďakujem om det professionelle... Om, øh, om et andet spørgsmål. Ďakujem vám. Ja mám eh, ďalšiu otázku. Samozrejme, musíme postupovať rýchlo, pokiaľ ide o balík o bezpečnosti. Všetky výbory sa na tom zhodnú. Vy ste Mm, povedali, že je veľmi dôležité vypracovať plán, plán B, e, pretože na pôde rady sa situácia dostala e, do slepej uličky. Takže e, čo mi poviete na túto otázku, ktorá sa týka geoblockingu? Takže myslím, že mm, ešte pridáme osobitné poznámky, aby sme sa vyjadrili e, konkrétne. A ešte by som vás chcel poprosiť o zoznam príkladov toho, čo považujete za oprávnený geoblocking. Takto si vlastne zároveň definujeme aj to, čo nie je oprávnený geoblocking a objasníme si aj článok 20 a jeho pôsobnosť, um, rozsah pôsobnosti v tejto oblasti. A uh, pokiaľ ide o Eurocardres, uh, tam sa chcem spýtať na tú profesívnu kartu alebo uh, ten pas pre služby. Samozrejme to má za účinok, že ľudia si ďalej rozvíjajú svoje zručnosti, pretože majú možnosť predávať ich aj v zahraničí. Nemajú hodnotu len v ich krajine, ale aj inde. Vy ste e, povedali, že by to malo byť všade rovnocenné, ale malo by to podkopávať dôveru e, spotrebiteľov. E, profesionáli niekedy alebo prístup k týmto službám e, je e, v rôznych krajinách e, často rôzny. Takže ja sa chcem spýtať, ako budete riešiť tie otázky o integračnej lehoty, to znamená vlastne vo, v rámci zosúladenia tých kvalifikácií s požiadavkami konkrétnej krajiny. Takže ako sa e, zjednoduší ten, e, to premostenie medzi i rôznymi režimami, ktoré existujú v rôznych krajinách. Takže kto chce odpovedať ako prvý? Áno. Ďakujem za otázky a pripomienku. E, pokiaľ ide o ten Pas pre služby môžem zopakovať len to, čo už som povedala. Je to, tu je dôležitý ten e, postup a musíme pritom konzultovať e, našich partnerov z jednotlivých e, priemyselných odvetví a ja dúfam, že budú ochotní zúčastniť sa konštruktívnym spôsobom. Ako zlepšiť sociálnu a environmentálnu stránku jednotného trhu? To je samozrejme pre nás dnes to najdôležitejšie. E, rovnaký prístup ku všetkým e, pracujúcim je e, zásadný, najmä pre budúcnosť. Treba zabrániť nekalej konkurencii. Uviedla som príklad schránkových firiem. To je jedna z kľúčových oblastí, kde možno urobiť pokrok. Pokiaľ ide o mm, mm, kolaboratívnu ekonomiku, to je ďalší príklad z toho, e, kde treba pokračovať v rozprave, kde treba e, definovať e, kritéria toho, čo je a čo nie je mm, regulérne podnikanie. Možno sa bude musieť konzultovať aj súdny dvor. Treba e, si takisto sa pozerať na to, či je e, zamestnanec hospodársky závislý alebo nezávislý od svojho zamestnávateľa. E, treba takisto do rozpravy vniesť aj prvok digitalizácie, pretože tu ide aj o rešpektovanie pravidiel o minimálnej mzde, sociálnom poistení, a podobne. Takže keď hovoríme o platformách online, e, tak jednou z tých, e, jedným z tých vrcholov toho pomyselného trojholníka, ktorý tu vzniká, je napríklad pracovná agentúra. Takže aj na toto sa treba zamerať. Ďakujem. E, takže kto ďalší chce sa vyjadriť? Janina? Ďakujem. Ja sa maximálne vynasnažím odpovedať na všetky otázky. E, možno sa predsa len niečo nepodarilo vysvetliť úplne. Ja som nehovorila o tom servisnom pase, ja som hovorila len o tej profesijnej karte. V každom prípade, e, pokiaľ ide o ten servisný pas, e, pas pre služby, nemalo by sa to hádzať do jedného vreca spoločne e, s uznávaním e, kvalifikácie a profesionou kartou. Ten pas to je niečo iného a obávame sa, že tu existuje určité nebezpečie zvyšovania sociálneho dumpingu E, pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, e, otázka ochrany duševného vlastníctva, to by vždy malo byť zahrnuté do pracovných zmluv. Existujú už určité prekážky, kedy napríklad sa určitých autorských a duš- práv duševného vlastníctva v podstate zmocňuje zamestnávateľ podľa nás, čím je dlhšie to obdobie obmedzenia práv na duševné vlastníctvo, tým viac to obmedzuje slobodu voľného pohybu um, pracovníka, keď je to uh, obdobie obmedzenia uh, príliš dlhé, napríklad, že nesmiete prezradiť firemné tajomstva a podobne, no tak uh, to môže samozrejme skomplikovať vašu situáciu, ak si chcete založiť startup napríklad. Pani komisa pýtala na to, ako zabezpečiť profesionalitu e, naprieč hranicami, ak som to správne pochopila. Dobrý systém teraz napríklad je informačný systém o vnútornom trhu, ktorý spustila komisia. To je prvá fáza, kde môžu profesionáli požiadať o uznanie ich odbornosti v inej krajine v rámci tohto systému. Ten systém je len v začiatočnej fáze, uvidíme, ako bude fungovať. No a pokiaľ ide napokon ešte o dôležitosť eh, toho európskeho kvalifikačného rámca, E, to znamená, že členské štáty musia stanoviť e, priority kvalifikácií, aby sa zabezpečila mobilita cez e, hranice. Tak tu treba povedať, že napríklad v Španielsku môžu mať technici iné kvalifikácie než v severských krajinách. Takže musí existovať spoločný systém, ktorý, ktorý povedzme, používa tú istú terminológiu, aby skutočne e, boli tí odborníci hodnotení rovnako v rôznych krajinách. E, ďakujem. E, hovorí pán Hendrik, k prvej otázke pána Švaba odpoveď jednoznačne áno. Pokiaľ ide o ten pás pre služby, to je veľmi dôležité Eh, ale bohužiaľ nemáme dostatok informácií, aby sme sa k tomu teraz mohli vyjadriť. Eh, až eh, prebehnú konzultácie, potom si tie pripomienky budete môcť prečítať. Ehm, pokiaľ ide o geoblocking, my sme vydali k tomuto stanovisko, ktoré si môžete prečítať. V odpovedi na to, čo povedal pán Šváb, treba povedať, že geoblocking e, podľa nás je e, v rozpore s e, postupmi lepšej regulácie, tak ako to vníma Európska komisia. Treba vypracovať posúdenie vplyvu a novú legislatívu by sme mali zavázať len vtedy, keď je to potrebné. Existujúca legislatíva by sa mala najskôr vyhodnotiť, aby sa zistilo, či prichádza k neoprávnenej diskriminácii ktorú treba riešiť. A už mimochodom existuje legislatíva na e, zabranenie neoprávnenej, neopodstatnenej e, diskriminácii. Samozrejme, e, komisia e, do toho chce zahrnúť e, aj spotrebiteľské organizácie, pretože tie si stiažovali, že sa komisia zameriava len na e, firmy. Ďakujem. Thank you very much. I start... Pani Pacho, ďakujem, začnem od konca. Pani Šaldemuze a vaša otázka. Asi došlo k nedorozumeniu. Nepovedala som, že chceme plán B. Dávame prednosť eh, tomu balíku, ktorý bol navrhnutý a tomu, aby sa dokončil. Po troch rokoch, eh, čo sa nič nehýbe, ale treba posilniť ochranu spotrebiteľov, lebo to má negatívne dôsledky. No a nadišla doba na väčšiu jasnosť a ďalšie plány v tomto smere. Komisia vo svojej stratégii hovorí o tom, že by sa mala podporo- mal podporovať súlad. No ale my máme už legislatívu, ale eh, eh, Mm, veci sa až tak dobre nehybu, takže by sme radej, radšej videli to prvé riešenie. No a pani e, Styler, a vaša otázka, stručne e, online a offline fragmentácia. Tu 9. decembra komisia navrhla dve smernice o digitálnom obsahu online a offline a potom druhú o, hmatate, o, hmotných, e, o hmotnom tovare. Takže vlastne spotrebitelia budú mať pred sebou dve e, sady pravidiel. E, to znamená, je záruka dva roky, ale ak som z Británie, Holandska alebo Írska, tak potom sa situácia mení a vlastne tá záruka je dlhšia napríklad. To samozrejme nedáva zmysel, keď sú také rôzne pravidlá a chceme, aby komisia pokračovala a vyzvali sme aj parlament, a aby teda sa zaoberala ďalej tým digitálnym obsahom, ale aby sa zatiaľ nezaoberala tým, tým, hmot, tým hmotným tovarom. A napokon posledná odpoveď na to, čo povedala pani Rejda. To je zložitá otázka, ako právne riešiť geoblocking je v primárnom práve veľa princípov, nediskriminácia, rovnaký prístup, odvolávam sa aj na rozsudky Európskeho súdneho dvora. Treba však e, takisto sa inšpirovať za, za e, právnymi predpismi o, o konkurencii, e, ohľadom pasívneho predaja, ktorý treba pre, e, povoliť, ale e, tá legislatíva nie je jasná treba rozšíriť e, ten rozsah pôsobnosti e, v rámci e, smernice o služieb a vytvoriť akýsi čiernu, akúsi čiernu listinu pre nekalé obchodné praktiky, tak aby to bolo pre podniky jednoznačné. Prepáčte, že teraz musím tlačiť na čas, ale ďalší rečník sa E, bude venovať štandardizácii, normalizácii e, a je to pán e, Paul Kodeberg van der Braak, predseda Business Europe, Free Movement of Goods and Working Group. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o európsku normalizáciu, v tom sa deje veľa. No, normy sú vyjadrením konsenzu v určitom sektore za určitým účelom. Existujú rôzne druhy noriem a uvediem iba niekoľko príkladov. Interoperabilita, e, používate každý deň Wi-Fi, potom riadiace normy ako e, ISO 1001, nariadenie e, podnikov a takisto aj normy aby sme mali jednotné jednotky merania, takisto e, normy bezpečnosti produktov, aby, aby produkty dobre fungovali a neohrozovali spotrebiteľov a také súčasťou nariadení. Podniky investujú do noriem, pretože to zvyšuje ich efektívnosť, znižuje náklady a rozširuje trhy a takisto to e, zvyšuje konkurencie, schopnosť a tak ďalej. Tu vidíte regulačný štýl, ktorý nazývame nový prístup NLF, ktorý sa využíva v Európe. Je to normalizačný systém, ktorý vedie k unifikácii európskych trhov. A týmto normy dávajú predpoklad konformity e, s požiadavkami európskej legislatívy. Ak potrebujeme novú normu, komisia môže e, objednať vývoj novej normy a to potom urobia súkromní účastníky e, v rámci, účastníci v rámci európskych štandardizačných orgánov. Prečo je to dobré? Normy sa vedia prispôsobovať e, rýchlejšie ako legislatíva rozvíjajúcej sa technológií a takisto to e, ušetri veľa práce priemyslu. Právne požiadavky sú povinné, ale normy sú dobrovoľné. To je veľmi dôležité. Podniky môžu dodržiavať zákony rôznymi spôsobmi, ale najjednoduchšie je dodržiavať normy. Bohužiaľ, vidíme e, aj oslabovanie nového prístupu. Komisia často oddialuje zverejňovanie noriem e, pre predpoklad zhody a to vytvára právnu neistotu a regulačné vákuum trhové orgány sa nezúčastňujú na vyvíjanie noriem, ale potom ich dodatočne kritizujú a to e, potom e, sťažuje konsenzus a takisto vidíme tlak z hora na štandardizované plány od komisie a e, je tu veľmi veľa rôznych politických cieľov, ktoré sú odlišné. Napríklad príklady, ktoré ovplyvňujú podniky. Komisia odmieta už celé roky zverejňovať normy, prezumpcie e, zhody podľa smernice o lekárskych pomôckach a toto sa ukázalo po škandáli e, s prsníkovými implantátmi. A tam príčina neboli slabé pravidlá, ale nedostatočné no-, no-, dodržiavanie noriem. Komisia trestá e, sektory za to, že nerealisticky vyvíjajú normy a ignoruje fakty. Normy boli medzinárodné, mali 30 rokov, vyvinuli ich najlepší svetoví experti, boli technologicky aktuálne, boli aktuálne vša- všade okrem Európy, boli akceptované všade okrem Európy a znižovali riziko všade na svete vrátane Európy. A výsledkom bolo, že lekárske pomôcky e, nemôžu dodržiavať právne požiadavky EÚ a, a inovácie tým trpia, takisto ochrana verejného zdravia a je tu priestor pre e, úplne náhodné posudzovanie a, nič, e, a nezvyšuje sa bezpečnosť. Členské štáty formálne namiet, namietajú proti normám, ktoré vyvíjajú štátni úradníci z teoretických dôvodov. A vidia tu neakceptovateľné um, rizika a tu vidíte vlastne um, popáleninu prsta druhého stupňa a, a e, títo ľudia chcú, aby európsky priemysel um, investoval stovky miliónov eur do nového dizajnu a kvôli tomuto e, údajnému riziku. A takisto E, sa tvrdí, že ak dáte prst do mixéra, tak to je predpokladateľné riziko. A keď dáte svoje e, e, prsty do mixéra, tak je jasné, že kryt bol odstránený predtým a oni vlastne kladieme si teda otázku, či je potrebné toto, túto kategóriu produktov úplne odmietnúť. Realistické by bolo, keby sme akceptovali pre každú aktivitu v živote zvyškové riziko. Ako ďaleko chceme ísť, aby sme chránili e, spotrebiteľov pred rizikom, ktoré sú schopní e, zvládať. Stratégia pre jednotný trh Európskej komisie uznáva, že normalizácia je dôležitá. Spoločná iniciatíva pre normalizáciu. To bude jeden eh, z prvých cieľov. Cieľom je vytvoriť efektívnejší systém, tak aby podniky tam boli skutočným partnerom. Keď sa pripravujú plány, komisia by mala začať skôr viesť dialog so sektormi a nemali by zavádzať len politické um, plány uh, zavádzané z hora. To nefunguje. Normy si vyžadujú hĺbkové poznanie, technológia sektora. Iba ľudia v, priamo v biznise majú insiderské informácie. Pre spoločnosť je takisto normalizácia dôležitá, nemala by byť tlačená politicky a sú tu aj právomoci v oblasti verejného obstarávania. Komisia chce riadiť tento systém a ako vidíte, je tu iba veľmi malá časť celkových nákladov. Podniky dúfajú, že sa vytvoria mechanizmy, ktoré budú podporovať dialog a zachráni sa tzv. new approach. Business Europe je spoluautorom iniciatívy a žiada následovné aktivity od politikov. Vytvorenie štruktúrálneho dialógu medzi komisiou a sektorom, tu sa už robí nejaký pokrok. Po druhé, aby verejné orgány sa spolu podielali na, vývi- na príprave noriem a aby neprichádzali komentáre po ukončení noriem, e, rýchle postupy na riešenie sporov, pokiaľ ide o prezumpciu zhody, aby sme sa vyhli politickým diskusiám. Bohužiaľ, komisia toto podnecuje sama. A štvrtá vec, e, súlad s medzinárodnou normalizáciou, aby Európa nemala odchýlky od medzinárodných noriem, pokiaľ na to nie sú dobré dôvody. Európsky normalizačný systém by bol na tom lepšie, keby prístup bol z dola, keby sa tvoril z dola. Ďakujem. Ďakujem. Antonio Preto, eh, ktorý je eh, bývalým vedúcim eh, kabinetu komisára Tajányho. Ďakujem, budem hovoriť po taliansky, je to môj rodný jazyk, ďakujem tlmočníkom, ďakujem za toto pozvanie ja som mnoho rokov pracoval v, tomto, v, tejto komisii, takže, v tejto komisii, takže pre mňa je to ako keby som sa vracal domov a veľmi ma to teší. Téma inovácie je veľmi dôležitá. Hospodársky rast to je imperatív pre Európu. Reálny HDP Európy musí rásť v roku 2016, o niečo vyšší rast bude v ďalšom roku, ale to sú nedostatočné percentá. A my teraz eh, hľadáme nejaké zázračné riešenie pre ekonomiku Európy a pozeráme sa stále už 60 rokov na jednotný trh. A ako by sme mohli teraz zasiahnuť do tohto procesu inováciami. Inovácia to je kľúčový faktor a umožňujúci faktor. Eh, digitálny trh je eh, dynamický ekosystém a ako Jozef Šumpeter hovorí, inovácia je tu, kľúčom je to, Eh, kráľovná nových systémov a musíme sa ale pýtať, aké intervencie potrebujeme na tomto trhu. Normatívne, politické, všeobecné, alebo od prípadu k prípadu, eh, tvrdé právo alebo soft law, čo potrebujeme. Dnes je potrebné vyhnúť sa nezvratným narušeniam eh, trhu ako blokovanie prístupu um, na trh pre nové subjekty. Po druhé, musíme posilňovať faktory konkurencieschopnosti ako normy. Uh, to spomínal kolega pred chvíľou. Inovácie to nie sú iba technické alebo ekonomické aspekty. Vyž, vyžaduje si to aj určitú politiku, aby tie inovácie prišli rýchlo. Európa potrebuje celkový postup uh, Európa musí regulovať, ale musí zároveň nechať priestor pre slobodu. E, nové, nová legislatíva musí byť definovaná tak, aby nedusila e, nové, nové veci, nové inovácie. No a na tomto základe musíme mať reguláciu, ktorá bude podporovať hospodárskú súťaž a E, regulácia takto vlastne môže slúžiť svojmu cieľu, napríklad e, podporovanie podnikateľských aktivít. Tu sa kruh môže uzavrieť Európa, inovácie a jednotný trh cez e, regulácie, ktoré budú podporovať inovácie, ktoré zasa budú napomáhať vnútornému trhu Európy. Mnohé štúdie, ako napríklad z Massachusetts Institute of Technology, ukázali, že E, dobrá regulácia môže pomôcť inováciám. Aj Michael Porter povedal, že e, inovácia potom poskytuje takto konkurenčné výhody. No a máme tu takisto e, takú situáciu, že musíme zachovať odlišné Ehm, právomoci medzi členskými štátmi a EÚ. Regulácia musí byť dynamická a zároveň EÚ musí byť aktívnym protagonistom a musí slúžiť sociálnemu blahobytu. Máme tu konkrétny prípad platforma online, ktorá je známa ako motorom, motor inovácie. Nositeľ Nobelovej ceny raz povedal, že platforma Gatekeeper by mala byť regulovaná. To znamená, že používateľia aj e, spotrebitelia by mali byť chránení, ale to podľa mňa nestačí. To by znamenalo, že existuje tu neistota, ktorá potom bude zasa prekážkou inovácií. Musia byť vytvorené jasné povinnosti a čo najväčšia transparentnosť A ako viete, jedna z najväčších, najdôležitejších inovácií, ktoré sa realizujú na platformách, je sharing economy, ekonomika zdieľania zdrojov. Má obrovský rastový potenciál. Európsky parlament dal zrealizovať štúdiu, tento výbor dal zrealizovať štúdiu nedávno, ktorá o tom hovorí. Táto sharing economy poskytuje rôzne e, služby online aj offline a napríklad pri taxíkoch sa to zlučuje a to vedie k tomu, že hospodárska súťaž nie je férová a potom sú tu e, nedostatky regulačné, čo zasa bráni e, rastu a inováciám. Takže treba aplikovať platné predpisy E, nové predpisy, e, ktoré sa týkajú aj e, týchto, tohto, tejto oblasti, chce zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých, ale možno sa na nej nakoniec vyvinie hybrid. Uvediem príklad. Talianské orgány sa snažia riešiť e, prípad Uber taxislužby ako nového segmentu e, e, v tejto oblasti služieb. Na jednej strane je tu tradičná taxislužba, ktorá má zabezpečiť služby vo verejnom záujme. A na, na druhej strane je tu Uber, E, tu sa zavádza aj e, koncept e, teritoriality. Takže je tu niečo, čo už existuje a niečo nového. V podstate vzniká hybridná situácia. A samozrejme tu vstupuje do hry aj autoregulácia. Takže aké sú nástroje, aby sme našli rovnováhu medzi reguláciou, inováciou a rastom? Možno usmernenia komisie o aplikovaní právnych predpisov, ktoré už existujú e, na e, tie platformy e, kolaboratívnej ekonomiky by mohli byť odpoveďou. A možno ale na druhej strane niektoré snahy sú podobné jednoducho snahám E, prosto uväzniť e, e, alebo zastaviť vieto. Takže tieto tieto prejavy na trhu, ktoré sa už konsolidovali a ktoré už fungujú, to je niečo, čo je veľmi ťažké potlačiť a zastaviť. Komisia potrebuje silný politický mandát od Európskeho parlamentu, aby mohla zaviesť systém noriem ex ante na celoeurópskej úrovni a aby prehlbila už existujúcu legislatívu. To znamená, že je potrebná komplexná revízia právnych predpisov, pretože treba zohľadniť ten potenciál ktorí tieto nové služby e, ponúkajú. E, a to napríklad aj v oblasti digitalizácie. Nemôžeme jednoducho ako Európa e, nedržať s týmto krok. Pochopiteľne, že s tým môžu prísť aj, určité, prísť aj určitá opozícia, ktorá sa bude snažiť zhatiť ďalší pokrok ja e, som sa vo svojej funkcii riaditeľa pre elektronické komunikácie práve zaoberal e, touto problematikou a e, v posledných dňoch sa v Barcelone koná stretnutie zamestnancov Tajko a zastupcov firmy pána Zupenberga a práve tam sa rokuje o otázkach legislatívy, my už sme si e, vypočuli rôzne názory, e, ale e, všeobecný záujem musí prevládnuť nad jednotlivými záujmami jednotlivých sektorov. Tie problémy, ktoré súvisia s týmto novým vývojom a sú, sú, sú podobné. Prístup, neutralita, trhová sila, ochrana e, spotrebiteľov a takisto je tu aj otázka e, riadenia e, trhu. Ten nový rámec by mal vytvoriť systém, ktorý je schopný zasiahnuť rýchle. Pretože rýchlosť týchto zásahov je zásadná. Takže je vhodné riešiť to skôr nariadeniami než smernicami. Ide o to, aby sa európske právo uplatňovalo rýchlejšie a zabránilo fragmentácii. A e, zároveň je potrebná e, dobrá administratívna spolupráca ex ante, spolupráca e, národných, príslušných národných orgánov a to je niečo, čo by malo vlastne prebiehať súčasne s aktivitami komisie, tak aby e, to uplatňovanie bolo koherentné. Toto je teda e, ten model budúceho jednotného trhu, e, aby sa využil celý jeho potenciál. Ďakujem. Thank you. And now we have Simon... Ďakujem Simon Shaper, ktorý je zakladateľom a výkonným riaditeľom organizácie Factory. Dobrý deň, som rád, že ste ma pozvali. Keď hovoríme o strategii um, ehm, pre vnútorný trh, ja o nej chcem hovoriť z pohľadu startupov, takže moje slajdy sú vyložené ilustračné. Ja som investoval za posledných 5 rokov do 50 ehm, startupov Pracujem takto od roku 1997. Máme kampus e, pre startupy, ktorý sa nazýva Factory a my vlastne zhromažďujeme tu podnikateľské talenty a pomáhame im od prvej chvíle. A prečo to robíme? Chceme e, na úvod už zistiť, ako startupy fungujú, čo pre nich funguje, čo nefunguje. A e, teraz sa na to pozrieme detaľnejšie. Tu vidíte tú fázu e, startupu a ako sa vyvíjajú postupne. E, väčšinou jedna, dve osoby hľadajú úvodné financie, tzv. angel stage, e, chcú nejakého ochranného aniela um, a Prečo to vlastne vysvetľujem? Naľavo máme tú prvú fázu. 9 z 10 e, startupov tu vlastne zlyhávajú, skrachujú. To si musíme uvedomiť, keď hovoríme o inováciách. No a potom, keď prekročia tú červenú líniu trakcie, tak potom tam, to je tá fáza, kedy vstupuje do hry skutočný kapitál a to je finančná aritmetika. Identifikujete kľúčové e, indikátory a investujete peniaze do spoločnosti, ktorá už funguje Hovorím to preto, lebo potrebujeme stovky startupov, aby prešli tou prvou fázou, aby sa z nich vyselektovali niektoré, ktoré budú úspešné v konkurenčnom prostredí. Stratégia pre digitálny jednotný trh je e, takisto mechanizmom, ako udržať krok s inými kontinentami. Preto to hovorím. Ja tlieskam stratégii pre digitálny jednotný trh, ale z môjho pohľadu a z pohľadu startupov si myslíme, že tá stratégia nejde dostatočne ďaleko. Jeden príklad, zdaňovanie sa tam vôbec nerieši. Digitálna ekonomika e, funguje tak, že niektorí zamestnanci spoločnosti sú veľmi úspešní, sú držiteľmi akcií, investujú do tej firmy. No a v Nemecku napríklad, ak chcete byť e, jednopercentným vlastníkom SoundCloudu. Toto, e, táto spoločnosť pred pár rokmi e, bola, mala hodnotu 10 miliónov eur a teraz spoločnosť má hodnotu 1 miliardu eur a to je rozdiel pre vás 9,8 milióna eur. To sú vaše osobné zdaniteľné príjmy a to dobre funguje v existujúcich korporáciách, ale je to problém v oblasti startupov a e, ja si myslím, že si jednotná stratégia pre jednotný digitálny trh by mohla tento aspekt riešiť, aby mohol prekvitať ten trh so startupmi Zakladatelia startupov chcú ísť rýchlo na medzinárodnú úroveň, chcú rásť rýchlo, aby mali k dispozícii celý trh cirka 500 miliónov ľudí v Európe a súčasné prekážky vo financovaní startupov s tým súvisia, pretože ak máte fond 100 miliónov eur a chcete investovať do spoločnosti, ktorej trh je 500 miliónov ľudí. Najľahšie je, e, aby tá spoločnosť e, išla do USA alebo do Ázie. E, vidíme to často a tu vlastne Európska komisia sa asi snaží podniky udržať hlavne v Európe, aby vznikali v Európe, ale medzinárodné spoločnosti, ak sa majú pohnúť na medzinárodnú úroveň v úvodnej fáze, tak e, to, to v Európe znamená, že tie spoločnosti nemôžu byť iba európske, musia byť medzinárodné. A e, keď chceme, aby startupy rýchlo rástli alebo rýchlo zanikli, tak si musíme uvedomiť, že v USA a v Ázii je veľmi dravá konkurencia a potrebujeme veľký počet startupov, aby z nich niektoré ostali úspešné. Ak to akceptujeme, tak vlastne nevieme, kam e, inovácie v digitálnom priestore vlastne smerujú. Smartphone napríklad, to bol úplne nepredpokladateľný vývoj, to si predstavovali len futuristi, že také niečo príde. Takže tá stratégia pre digitálny jednotný trh je veľmi dobrý začiatok, ale nie je to dostatočne vyvinuté pre tých, ktorí naozaj pracujú e, so startupmi v digitálnej ekonomike. A teraz e, poviem ešte niečo v prospech nás. Bude sa konať konferencia, ktorú čiastočne financuje komisia Startups Europe Summit. Tam sa bude hovoriť presne o tom rozhraní medzi startupmi a kapitálom. Pozývam vás všetkých na túto konferenciu, pretože tam o tom budeme hovoriť a budeme hovoriť o tom, čo startupy môžu priniesť pre našu súčasnú ekonomiku. Um, Ďakujem. A teraz poslanci a poslanky nemôžu klásť e, otázky, ak majú otázky, predtým, než prídu na rad ďalší rečníci. Pán Lamberts? Dám prioritu ľuďom, ktorí ešte nekládli otázky. Pán Lamberts? Posledný rečník hovoril o ekosystéme pre pre, pre startupy a tzv. scale-upy. Je to otázka regulácií alebo toho, či, uro, či vytvoríme lepší ekosystém, ako máte v Berlíne. Neviem, e, veľké spoločnosti vytvárajú tie inkubátory a akcelerátory rastu tých startupov a toto je tá dynamika, ktorú chceme. Oni prinášajú tie peniaze, zvyčajne to tak je, pretože tie veľké spoločnosti hľadajú tie talenty. Pred pár dňami sme boli v Barcelone mm, na Svetovom kongrese mobilnej komunikácie a tam vidíme, že mnohé naše spoločnosti idú do USA a potom sa vrátia do Európy. Čiže je to otázka financií, zdaňovania, daňového systému, alebo je to preto, že naša e, IKT komunita nespolupracuje s týmito startupmi? Čiže máme e, my zmeniť niečo v našej legislatívnej práci, alebo je to chyba skôr v sektore? Katrin Stiller, potom Julia Rejda. Ďakujem. Vy ste hovorili, že smartfóny nikto neočakával. Včera sme boli na tom mobilnom kongrese. Hovorilo sa o Teslovi v roku 2000, 1926 eh, a on vtedy hovoril o mobilných zariadeniach, ktoré budeme nosiť vo vreckách. To bolo veľmi zaujímavé. A to, čo vy robíte, to je naozaj fascinujúce. Mnohí by e, sme sa mali zúčastniť na tej konferencii, ktorú ste spomínali. Otázka je, um, vy ste hovorili, že 9 z 10 podnikov krachuje v prvej fáze. V Silicon Valley je to 94%. Otázkou naozaj je, ako toto prekonať, tú prvú fázu, ako správne nastaviť podporu inovácií v rámci stratégie pre mm, jednotný trh sa snažíme na tom pracovať. Vy ste na to poukázali. A ešte k tým normám. Nejde ani tak o ten mixer a tie formálne výhrady, ale my chceme riešiť skôr to, ako spolupracovať s členskými štátmi lepšie a ako vnímať normy v tom ekonomickom prostredí. Vy ste hovorili o bezpečnosti, ochrane zdravia. To je súčasť novej legislatívy. A to nesmieme vynechať z diskusie o tom, ako efektívnejšie príjmať normy. Ďakujeme za to, že ste prišli. Čili Uh, I also have a question on the standardization process. In the... Otázka k štandardizácii stratégia jednotného trhu do akej miery malé a stredné podniky sú zahrnuté v tomto procese stanovenia štandardov, ako môžeme zabezpečiť, aby tu nebolo nerovnomerné bremeno na malých a stredných podnikov. Veľmi dobrá správa a návrh, že by sme mali mať spoločnú definíciu inovatívneho startupu. Je to dosiahnutelné? Alebo navrhujete iný, inú cestu vpred? Začnem otázkou poslednou. Je to dosiahnutelné a robilo sa to pre malé a stredné podniky. Je tu zo pár parametrov, ktoré sa e, ľahko riešia. Niečo veľmi inherentné pre startupy. Časový rámec pre tieto malé podniky a potom ziskovosť. Ako náhle sa spoločnosť stane e, vážnou spoločnosťou, e, my sa snažíme o to isté v Nemecku. Podľa nás množstvo veci to uľahčí regulatórny rámec takisto. Pokiaľ ide o otázku 6 e, e, dobrý faktor o zlyhávajúcich startupov je, že skúšajú to znova a znova. Nevieme, kam smerujú inovácie a preto väčšina startupov tiež len skúša e, cestou pokus omyl. v svete inovácií malých a stredných podnikov sa snažíte e, byť v prostredí, kde sa vytvára čosi nové, hodnotné. Pokiaľ ide o regulatorný dopad, musíme si uvedomať, že tie rozbiehajúce sa startupy sa nestarajú o regulačný rámec a, a, a Eh, ako je to relevantné, riešia to. Regulatórny rámec sa vždy vnímal ako čosi negatívne, špecificky pre startupy, pretože povzbudzovanie startupov, aby boli medzinárodné, aby používali európsky rizikový kapitál, je niečím, čo môžeme pozitívne ovplyvniť naše vnímanie regulačného rámca. Je to naozaj politika agilná. Môžeme byť flexibilnejší k tomu, ako politi- čo politika znamená. Ešte niekto sa chce vyjadriť, Paul? Thank you. On the first point on, uh, k prvému bodu, k tým štandardom, rád by som vyjadril to, že my sme za bezpečnosť, chceme, aby spotrebitelia mm, mali bezpečné produkty a to je opodstatnené. Myslíme si však, že bezpečnosť a rizikový manažment je vecou racionálnou. Nemôžeme sa dostať nikdy k riziku nulovému. A tých zo pár príkladov, ktoré som prednesol, určite nie sú najlepšie, ak chceme znišiť e, riziko spoločnosti. Druhá otázka e, k štandardizácii. Áno, máte veľkú pravdu, je to problém pre malé podniky participovať na normalizácii e, v tom zmysle, že atribútom toho, či je to atribútom normalizačného systému. Ja som bol predseda výboru pre elektrotechnickú štandardizáciu v Holandsku a ja vás môžem uistiť, že sme e, intenzívne e, pracovali na zapojení malých spoločností, ale nemajú dostatok zdrojov. Veľmi majú, často majú pravdu v tom, že to, e, nestojí e, v tomto štádiu za ich snahu, ale ako náhle sú tam štandardy, chcú ich e, aplikovať je to problém nie s problémom, že by mali niečo proti e, štandardom, ale sú malými spoločnosťami. ten <clears throat> Zika, ktorý je, nám povie, čo si Európs- e, za Európsky ekonomický a sociálny výbor a tiež Alexandro e, Pestáči, Pestáči, spravodajca výboru regionov. Nie som spravodajcom, je to Antonella Picelli, ale nie, tá tu dnes nemohla byť. E, stanovisko sa bude diskutovať e, 1. marca. E, e, na plenárnom zasadnutí 16. marca. E, je tu, sú tu posolstva v štyroch rozmeroch. Zelený rozmer, ľudský rozmer, prekážky a, a účel. A pridám ešte piatý e, blok hrozby. Najprv e, tento trh potrebuje udržať, trvalo udržateľný model na základe princípov sociálnej ekonomiky. Prebieha tu veľa práce, máme veľa stanovísk, energetická únia a kol- kolaboratívna spotreba. Konsenzus je, v komisii v tom, že Európska komisia by nemala byť schoromná, ale ambiciozná v zmysle svetových trendov. Tento rozmer znamená, že sú tu dve vízie, e, ktoré si odporujú. E, jedna vízia, veľmi lib- e, liberálna, a jedna, ktorá sa zameriava na sociálnu ekonomiku v forme e, silnej regulácie. Prvý model dominoval prvých 15 rokov. Na uliciach vidíte jeho výsledok. Narastajúci počet e, nezamestnaných a chudobných pracovníkov. Stanovisko hovorí, že sociálne aspekty pokrivkávajú, musia byť e, posilnenejšie. Druhý aspekt to je sociálna ekonomika, ďalší príklad rozvoja, ktorý potrebuje väčšiu pozornosť. Sektor, ktorý je väčší, než sa javí. Luxemburg má veľký finančný ekonomický sektor, ale sociálno-ekonomický sektor zamestná viac ľudí než finančný sektor. To je naozaj zaujímavé, ale tento sektor zamestnáva e, ľudí, ktorí ne, sami nedokážu sa udržať na pracovnom trhu. Dôležitým cieľom tohto e, celoeurópskeho e, projektu je vytvoriť miesta pre všetkých. Je tu množstvo prekážok. Pracujeme na programe REFIT, aby sa e, táto zlá legislatíva riešila. Každý je proti tomu, ale menej regulovania nie vždy je lepšie. Problém je takisto s ideologickými a intelektuálnymi bariérami. O čom tu ale hovoríme? Máme tu eurozónu versus e, nie eurozónu, Schengen, nie Schengen, množstvo optautov, a la carte, rôzne úrovne transpozície a vymáhania legislatívy EÚ. Všetko je to založené na národných ideológiách problém tiež komunikácie a informácie. Máme jednotné kontaktné miesta, sieť Solvit e, nefungujú, nemajú dostatok personálu, je, tu naozaj špirála smelom. Naozaj ale nedostatok viditeľnosti, znížené financovanie možnosti a tak ďalej. Pokiaľ ide o účel jednotného trhu, sú tu za posledné roky dve filozofie ak ho považujeme len za veľký medzinárodný trh a že sám sa vyrieši, sám vyrieši všetky problémy a po druhé, že je nástrojom s účelom v regulovanom prostredí, kde sú záruky a kvalita. To je tá druhá filozofia, vychádza z článku 3, 3 konsolidovanej zmluvy o EÚ. Článok, ktorý sa veľmi málo implementuje ak chceme dlhodobý úspech, musíme sa vrátiť k inkluzívnej politike jednotného trhu, ktorá nevychádza len z tohto bodu vágne, ale sa naozaj drží jeho litery. Začali sme. Už som hovoril o rastúcom euroskepticizme, ale musíme sa pozerať na to, čo ho spúšťa. Ľudia strácajú dôveru v inštitúcie na všetkých úrovniach, pretože sa cítia podvedení, počujú v rádiu či v televízii všetky e, mhm. potrebné príbehy, daňové úniky a nespravodlivý prístup. Obracajú chrbát k EÚ. Ak to nezvrátime, budeme mať vážne problémy. Ak pre, myslíte, že preháňam, vypočujte si e, môjho krajana komisára Timmermansa, ktorý hovorí podobnými slovami, pričom on bol veľkým e, podporovateľom vždy väčším než ja e, Európskej únie. Ďakujeme. Teraz pán Pastači z výboru regionov Alessandro. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa dnesnej rozpravy na výbore IMKO. Ja e, tu zastupujem výbor e, regionov e, a výbor EKON 7. apríla budeme rokovať o našej správe e, na plenárnom zasadnutí. E, ja súhlasím s pani Lára Komi e, v niektorých zásadných bodoch, hlavne v tom, že treba maximálne využiť celý potenciál jednotného trhu, najmä slobodný pohyb osôb, tovaru a služieb to predstavuje pre Európsku úniu veľký úspech a zároveň predpoklad ďalších úspechov do budúcnosti a samozrejme je to spojené aj so šengenským priestorom, ktorý zabezpečuje voľný pohyb osôb. Potrebuje však štruktúrálne reformy na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, cieľov v oblasti rastu a No, vytvárania pracovných miest. Takže e, je e, potrebný udržateľný e, rozvoj a to, tá dnešná rozprava sa týka jednak Schengenu a vôbec to, o čom sa dnes hovorí, sa týka Schengenu, ale aj otázky prípadného Brexitu je treba zaviesť systém e, periodického monitorovania a vyhodnocovania e, na základe kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov a výmeny osvedčených e, postupov. Stratégia takisto sa musí oberať troma smermi. Jednak vytvárať príležitosti pre podnikateľov a firmy, potom zabezpečiť modernizáciu a inováciu a po tretie um, poskytnúť všetky tieto praktické výsledky snah spotrebiteľom aj e, firmám. E, treba takisto prehodnotiť platné právne predpisy alebo vypracovať nové právne predpisy, e, ktoré sa týkajú prioritných sektorov. Dnes eh, nie je úplne jasné, jasná metóda, podľa ktorej sa prisudzuje prioritný charakter niektorým službám a iným zasa nie. Komisia eh, prišla s oznámením o zlepšení eh, jednotného trhu, ale tam sa vôbec nehovorí o sociálnej Eh, ekonomike, ktorá je veľmi dôležitá pre hospodársky a sociálny rozvoj únie. Zahrňa eh, kooperatívne eh, štruktúry, znamená to 11 miliónov pracovných miest, to je 6 celkovej zamestnanosti treba vytvoriť dobrovoľný mechanizmus hodnotenia ex ante, pokiaľ ide o infraštruktúrálne e, projekty a zároveň podčiarkujeme potrebu, aby komisia e, prehodnotila Prahy pre, e, Prah pre hodnotenie, to je 600 miliónov eur. Ehm, mala by sa, tento prach by sa mal výrazne znížiť Zároveň by mala komisia priebežne vyhodnocovať uplatňovanie smernice o službách v členských štátoch a zavádzať mechanizmy overovania, e, ktoré sa týkajú cezhraničnej výmeny tovaru e, v Európskej únii. E, revízia smernice e, samozrejme by nemala byť kontraproduktívna. E, komisia by mala zlepšiť postup notifikácie, e, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti smernice. Okrem toho je tu otázka uznania E, statusu e, rozvojového trhu e, pre Čínu do roku 2017. Ďakujem za pozornosť, pozornosť pani predsedničky i všetkým prítomným členom. Myslím si, že jednotný trh je v veľmi kritickej situácii. Minimálne v mojej krajine E, za niekoľko dní e, je možné, že naša krajina vypadne z jednotného trhu. A ak nebudeme mať povedomie, chceme mať povedomie o tom trhu, musíme ľuďom pripomínať, čo dnes, dodnes tento trh dosi, dosiahol. Okrem toho, že hovoríme, čo ešte chceme viac nad ráme zrobiť, určite je tu viac pozitív, e, čo sa dosiahlo pre podniky, pre jednotlivcov v jednotnom trhu. Osobitne pozerám sa na správu z, zo sociálneho výboru, kde nie sú žiadne tie pozitíva, len tie negatíva. Takže chcete hovoriť o tom, čo chcem robiť v budúcnosti, pro, mohli by ste prosím hovoriť viac o tom, čo sme urobili v minulosti. Ja viem, že môžeme urobiť viac pre podnikateľov, ale pamätajme si, že tu máme vynikajúcich podnikateľov, určité vynikajúce digitálne startupy, ktoré vynikajúco sa predlkajú, chcú byť na jednotnom trhu pre 500 tisíc spotrebiteľov. Trošku teda práce medzi lehotou pre pozmeňujúce návrhy. Prosím, pozitívne posolstva od niekoľkých z vás. Je len, že hovoríme, prečo by sme mali pracovať spoločne. To je taký môj optimistický výkrik. Viem, že sa dá urobiť viac, ale pripomínajme našim spotrebiteľom, pracujúcim, prečo to robíme, pretože sú tu dobré dôvody. Odovzdám slovo spravodajkyni. Ďakujem, pani e, predsedníčka. E, vo vyjadrení galianského kolegu bol optimizmus, životná energia. E, to je vlastne jeden z dôvodov, pre ktoré veríme e, v inú Európu a máme úlohu e, zmeniť ju. Ale e, ja zároveň chápem aj určitú únavu, keď mnohí hovoria, už sme to skúsili, Ehm, už sme to skúsili, povedzme, zaviesť nejakú normu už pred dvoma rokmi, nefunguje to, takže ide tu aj o určitú formu komunikácie, ehm, ale treba takisto poukázať e, na zapojenie e, spotrebiteľov e, v posledných rokoch a združení spotrebiteľov ehm, to je takisto pokryté e, e, príslušnými smernicami a je to relevantný aspekt. Takže e, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, ktoré sa budú predkladať, chcem povedať, že treba veriť vo vnútorný trh, hoci ho treba zmeniť. Keď budeme robiť len opatrné kozmetické zmeny, nikam to nepovedie. Možno, že niektoré tie zmeny musia byť e, skutočne revolučné na to, aby sme sa posunali, posunuli ďalej. Pokiaľ ide o národnú suverenitu, už e, úprimne e, povedané, ide tu o harmonizáciu celého systému, nielen o priestor slobodnej výmeny tovaru. Myslím, že sme pripravení všetci spolupracovať. Ten duch je veľmi konštruktívny. Všetkým ďakujem za postrehy a pripomienky. E, nie zo všetkých e, sektorov e, sa nám podarilo získať spätnú väzbu bezprostredne, ale to, čo sa k nám dostalo, bolo veľmi užitočné. Ďakujem pani predsednička za to, že ste predsedali e, tomuto vypočutiu a zároveň ďakujem aj všetkým rečníkom, ktorí sa vyjadrili. Ešte e, predsa len úplne na, závor, na záver. E, ešte Európska komisia, e, pán e, Klap, e, ďakujem. Ja Chcem len dodať k e, tomu pasportu, e, k pasu e, pre služby. Tu ide v prvom rade o zjednodušenie a či bude administratívne alebo regulačné, o tom rozhodne posúdenie vplyvu. E, v marci sa bude konať debata zainteresovaných strán a sociálnych partnerov, ktoré sa k tomu vyjadria. Pokiaľ, e, pokiaľ ide o geoblocking, e, nakupovanie cez hranice, samozrejme, to je niečo, čo bude online i offline. A pokiaľ ide o malé a stredné podniky, som rád, že Simon uviedol svoje e, kritéria. E, nakoniec aj e, komisia použila podobné pri definovaní inovatívnych startupov, takže taká definícia takýchto podnikov už existuje. To sú teda tri pripomienky, ktoré som chcel vzniesť. Ďakujem. Ďakujem všetkým rečníkom, ďakujem pani spravodajkyni za správu a tešíme sa na konkrétne činy. four minutes yeah. vote, uh, until climate arrives. Can people please clear the room so that we can go on with the next piece of our agenda? If you're leaving, can you... Eh, môžete láskavo opustiť eh, zasadacú miestnosť. Eh, tí, ktorí už ste na odchode, aby sme mohli pokračovať v programe. Budeme pokračovať o pár minút. Ďakujem. Sorry.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 now that the room is mostly cleared, we'll now... Dobre, takže väčšina ľudí, ktorí boli na odchode, už e, odišla a e, budeme sa venovať správe nové, e, nová inovatívna stratégia pre obchod a investície orientovaná na budúcnosť. Takže odozdám slovo pani spravodajkyni. Ďakujem, Katrin. Ja sa pokúsim o stručnosť, keďže mnohé z týchto tém v tomto stanovisku už sú e, členom výboru známe a už sme o nich veľakrát diskutovali. Takže Dúfam samozrejme, že dospejeme ku e, kompromisu priateľnému pre väčšinu, vrátane niektorých poslancov, ktorí nevyhnutne nie sú toho istého názoru ako ja, pokiaľ ide o princíp e, voľného obchodu. Pokiaľ ide o tú stratégiu pre obchod ako takú, imko e, ju v zásade víta tá rozlišuje medzi dobre fungujúcim jednotným trhom a dobre fungujúcou e, obchodnou politikou. To je dôležité. Stratégia e, podčiarkuje, že jedno zo siedmých pracovných miest súvisí s vývozom, keď rozšírime počet malých e, keď do toho zahrnieme malé a stredné podniku, tak to číslo je ešte podstatne väčšie. Takže som rada, že e, sa to v stratégii takto vníma. E, takže tu ide o všetky produkty a služby, e, ktoré denne nakupujeme a v tej stratégii sa uznáva, že všetky tieto produkty a služby sú súčasťou e, globálneho dodávateľského e, e, reťazca a spadajú sem aj digitálne produkty, aj služby, ktoré sú súčasťou jednotného trhu. Aj v tomto prípade som rada, že text to jasne stanovuje. Hovorí sa tam takisto aj o, o protekcionistických opatreniach, ktoré, sú, ktoré vlastne idú proti, same proti sebe pretože e, protekcionizmus e, na jednej strane môže zachrániť pracovné miesta, na druhé ich eliminovať. Ďalej, spolupráca v oblasti medzinárodných noriem. To je dôležité pre tento výbor v rámci nášho záväzku podporovať európske malé a stredné podniky, ktoré sú postihnuté necolnými prekážkami spotrebitelia ocenia v texte to, že nepríde k žiadnemu znižovaniu európskych e, noriem ani v rámci plánovanej dohody o voľnom obchode. A e, ako e, tieňová spravodajkynia v INTA e, samozrejme E, sa zaujímam aj o e, stratégiu rokovaní a e, snahu urobiť ďalší pokrok, ale samozrejme v tomto smere sa budem angažovať v príslušnom kontexte. Očakávam, že aj ostatní poslanci to urobia. Ďakujem. Máme tu tieňovú spravodankyňu EPP, ja by som chcela v prvom rade poďakovať e, pani spravodajkyni za prácu na tomto spise. Návrh e, stanoviska je dobrým základom pre našu ďalšiu prácu a dúfam, že toto, toto stanovisko bude podobne úspešné ako predchádzajúce stanoviska, predchádzajúce stanoviska pani spravodajkyne e, treba v prvom rade pracovať na posilnení dôvery občanov v obchodné politiky. A samozrejme s tým súvisí aj otázka prístupu k e, e, regulácii. Náš trh je otvorený a spotrebitelia e, v Európskej únii vďaka tomu majú nižšie ceny a väčší, väčší výber. Naše podniky sú viac konkurencieschopné vďaka možnosti vymeniať si tovar a služby a samozrejme to vytvára pracovné miesta pre ľudí v Európskej únii. Ehm, základ tohto, eh, na, tohto stanoviska je teda jasný. Eh, cieľom je prosperita v Európskej únii i mimo nej pri súčasnom zachovaní našich hodnôt. Otázkou je, ako tie trhy otvoriť. To nie je vždy priamočiarý proces, my, ako vieme, rokujeme o e, dohode e, o službách, ktorá má pokrývať 23 krajín, 70 e, percent e, svetového objemu e, obchodu v službách. Potom sa rokuje o bilaterálnej obchodnej, najväčšej bilaterálnej obchodnej dohode, ktorú, ktorá bola kedy podpísaná. V odseku 7 sa e, požaduje, aby sa čo najrychlejšie dokončilo e, toto rokovanie e, o TISA a TTIP, tak aby to malo priaznivé prínosy pre európske hospodárstvo. Žiadna Obchodná e, dohoda však nemôže znížiť e, regulačnú ochranu e, spotrebiteľov. Protekcionizmus nemá žiadne miesto v politikách Európskej únie. Treba však povedať, že niekedy je tá otázka zložitejšia. Možno by sme mali prepísať ocek, ktorý sa týka tejto otázky. Pokiaľ ide o ocek 10, E, treba jasne e, vyslať signál, že európske normy a vysoká miera ochrany spotrebiteľa nebudú dotknuté a že sa e, zachovajú zavedené normalizačné postupy. A pokiaľ ide o uznávanie profesionálnych, profesionálnej kvalifikácie, to je odsek 9, E, ide tu o rozšírenie e, tejto, tohto princípu aj na tretie krajiny. Ja som však veľmi skeptická v tomto ohľade. Implementácia e, bude skutočne otázna. Takže toto sú moje prvotné pripomienky. Ďakujem vám a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. A teraz Vy budete eh, hovoriť za Seržia, áno? Takže máte slovo. Takže ďakujem. Ďakujem. Prepáčte. Eh, Sergio Gutierrez mi poslal eh, materiál, ktorý ma požiadal, aby som hm, ma požiadal, aby som prečítal. Ja dnes skutočne som taký zástupca niekoľkých e, kolegov, ale toto mi teda poslal Sergio Gutierrez. Jednak ďakuje spravodajkyni za prácu. Nemôže byť tu, pretože je v Španielsku e, a zúčastňuje sa televíznej diskusie ohľadom vytvorenia novej vlády. Vzhoduje sa však e, so spravodajkyňou s tými základnými bodmi. E, má však samozrejme určité e, e, pripomienky. Európsky jednotný trh musí byť otvorený, aby mohol rásť, ale medzinárodný obchodný systém musí byť takisto riadený efektívnymi globálnymi a silnými pravidlami. Udržateľný obchod je jednou z politík Európskej únie na presadzovanie európskych hodnôt v zahraničí. Táto stratégia sa musí realizovať v kontexte e, s princíp, princípov a cieľov e, stratégií Európskej únie v zahraničí. Ide tu o spravodlivé rozdeľovanie bohatstva, boj e, proti chudobe a sociálnu a hospodárskú nerovnosť. Potom, pokiaľ ide o otázku protekcionizmu, vyzýva Eh, aby eh, mm, sa eh, prijali opatrenia proti protekcionizmu v rámci holistického a efektívneho postupu a v snahe vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých na trhu. Okrem toho súhlasí s ocekom 5, e, to znamená sľub komisie, že žiadna obchodná dohoda nezniží úroveň ochrany spotrebiteľa, e, ale mali by sa k tomu predať, pridať ešte aj normy ochrany životného e, prostredia. Európa sa musí zároveň zamerať na odstraňovanie prekážok jednotného trhu a Zároveň e, sa e, stotožňuje s e, so stratégiou komisie na lepšiu reguláciu, ale treba položiť dôraz aj na vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov. Pokiaľ ide o TISA a TTIP, treba zabezpečiť potrebnú transparentnosť v záujme lepšej regulácie a to aj v, v rámci Európskej únie i v zahraničí. Je teda potrebné, aby sa vo všetkých fázach rokovania uplatňoval princíp väčšej transparentnosti. E, pokiaľ ide o globálny digitálny trh, tie normy, ktoré sa dodržiavajú, nie sú prekážkou, ale základným e, právom. E, pokiaľ ide o cek 9 e, o väčšej mobilite pracovníkov a uznávaní kvalifikácie, vyzýva e, komisiu, aby tie princípy jednotného trhu sa dodržiavali, aby sa vytvárali rovnaké pracovné podmienky pre všetkých Európanov, ale nesúhlasí s tým, aby sa o týchto otázkach rokovalo v rámci bilaterálnych obchodných dohôd. Takže e, transparentnosť vo vzťahu k občanom, väčšie zapojenie parlamentu, lepší dialog s občanmi a miestnymi orgánmi a sociálnymi partnermi. E, takže vyzýva komisiu, aby e, sa pri e, rokovaniach e, dodržiavali e, princípy transparentnosti a posilňovala dôvera európskych občanov a obchodné dohody a záujmy musia byť v súlade so základnými hodnotami Európskej únie a okrem toho treba e, vytvoriť podmienky na to, aby e, pracovníci mali prístup k vzdelávaniu, ktorý im umožní e, vyrovnať sa s novými požiadavkami. Treba takisto zabezpečiť nástroje na internacionalizáciu malých a stredných podnikov s cieľom podporovať vývoz a zvyšovať tak obchodnú bilanciu Európskej únie a bojovať aj proti e, nekalým e, konkurenčným e, postupom. Ďalej po piaté bojovať proti presúvaniu ziskov a daňovým únikom. Po šiesté, komisia by mala takisto v budúcnosti vylúčiť e, služby e, vo všeobecnom záujme e, z nových obchodných dohôd a nová stratégia medzinárodného obchodu sa má zamerať na vytváranie nových pracovných miest a na to, aby sa fenomény súvisiace s globalizáciou premietali pozitívne Toto všetko samozrejme platí pre firmy, zamestnancov, malé a stredné podniky a e, treba pritom zohľadniť aj otázku chudoby v krajinách, v rozvojových krajinách. Ja sa ospravedlňujem za e, to, že to bolo také dlhé, ale ja som v tomto prípade len, e, len hovorca. Ďakujem. Takže ja sa teraz pozerám na kolegyne kolegov, ale zdá sa, že tu nie sú tieňoví spravodajcovia z iných e, frakcií a skupín. Takže ja sa pozerám na Evelyn, Mariu. Kto by chcel niečo povedať? Evelyn, prosím. Ja, eh, also, eh, diese... Toto stanovisko je také dôležité, že sa o ňom nediskutuje. Je škoda, že tu už nie sú kolegovia prítomní. Chcem sa poďakovať Dite Ďakujem za to, čo povedal Sergio Koferaty. Nikola, prosím, na budúce trošku pomalšie to čítaj, to tlmočníkom uľahčí prácu. Mal by si to čítať trochu pomalšie. No a chcem ešte zdôrazniť eh, v bode 5 spotrebiteľské Štandardy nesmú byť obchodnými zmluvami znižované. To je pravda, samozrejme, súhlasím so Seržom, ale naďalej musia byť e, tieto štandardy príjmané na vysokej úrovni. A v textoch pani Charanzovej sa objavujú pravidelne dobré veci, ale bez toho, aby sa to hodnotilo, a akým smerom by, tam, by to malo ísť. Čiže um, ochrana spotrebiteľa áno, ale chýba tam spôsob, ako to dosiahnuť. Um, ochrana údajov áno, ale akým spôsobom? Presadzovať naše hodnoty áno, to chceme, ale akým spôsobom? Čiže to sú všetko veci, ktoré tam ešte asi zapracujete. Nemali ste priestor. Um, podľa mňa, pretože tie naše texty, ktoré predkladáme, musia byť krátke, ale chýbajú mi tu určité veci. Mimo iného, Nikola to v mene Serža práve povedal. Je tu jedna dôležitá vec pre náš výbor. Služby vo verejnom záujme sú zakotvené v zmluvách o EÚ a naďalej je potrebné tieto služby poskytovať na veľmi vysokej úrovni. To nie sú služby ako ostatné a v súvislosti so zmluvou TISA je to e, veľmi významná vec a to mi úplne chýba v návrhu spravodajkyne. Ďakujem. Ďakujem, Evelyn. If there are new no other colleagues... Ďakujem, Evelyn. Ak sa už nikto nechce vyjadriť, tak tu máme ešte pána v... zástupcu komisie. Ďakujem Ian Volbrecht z DG Trade. Chcem sa poďakovať za podporu poslancov a poslankyň, ktorí sa vyjadrili. Chcem stručne spomenúť pár bodov. Oznámenie komisárky Malmström bolo zverejnené v oktobri minulého roka a tam sa hovorí o tom vlastne, chcela reagovať na politickú diskusiu o obchode. Veľa sme sa poučili aj z rozpráv v tomto parlamente. Veľa sa hovorilo o tom, že obchodná politika sa má využívať na tvorbu pracovných miest a podporu ekonomiky. Pani Charanzová hovorí o súlade medzi obchodom a vnútorným trhom, o globálnych dodavateľských reťazcoch, ktoré sú dôležité pre mnohé pracovné miesta v EÚ a tak ďalej. No a potom druhá časť oznámenia um, sa týka hodnôt a to sa odrazilo tu v dnešnej diskusii. My sa snažíme našu stratégiu pre obchodnú politiku zakotviť lepšie do diskusie o udržateľnosti v širšom slova zmysle. Tam spadá ochrana zdravia životného prostredia a tak ďalej. A teraz ešte pár špecifických podmienok, e, pripomienok. Ak som správne pochopil tú diskusiu, hovorili ste o protekcionizme. My sa vždy jasne snažíme rozlišovať medzi protekcionizmom, to je vec, proti ktorej bojujeme aj v, e, na úrovni e, fóra G20, bojujeme proti takýmto protekcionistickým opatreniam rôznych vlád sveta a potom toto odlišujeme od ochrany. A ochrana znamená dodržiavanie legislatívy. No a vždy sa snažíme tieto dve veci oddeliť jasne. A e, my sa snažíme zabezpečiť, aby toto bolo aj v našich oznámeniach. No a pokiaľ ide o dialog a dôležitosť e, občianskej spoločnosti, áno, s tým súhlasíme a snažíme sa to prenášať aj do diskusie o TTIP. Snažíme sa konzultovať občianskú spoločnosť, hovoriť o hodnotách v tomto kontexte. A pokiaľ ide o malé a stredné podniky, áno, berieme to na vedomie. V TTIP má byť kapitola o malých a stredných podnikoch a e, na tom spolupracujeme s kolegami z DG Growth a s inými útvarmi komisie, aby sme um, tam náležite zohľadnili malé a stredné podniky, ktoré exportujú do tretich štátov. Dita, chceš zareagovať? Ďakujem. Ďakujem, Katrin. Nie je to veľmi príťažlivá téma, zdá sa, nie je veľmi sexy ale dovolte ešte v rýchlosti zareagovať na to, čo povedali Tieňovi a Evelyn. E, zvýšenie mobility, áno, to je dôležitá vec. Je to vec, ktorá je paralelná, ide paralelne s obchodnými zmluvami, Podniky okrem toho, že exportujú, chcú a budú chcieť v budúcnosti posielať svojich pracovníkov do e, tretich štátov a majú problémy s ich mobilitou. A my sme na to poukazovali aj e, v mene vybraní o TTIP. Ďakujem pánovi Koferatimu aj e, jeho hovorcovi. A súhlasím s mnohými vecami, ktoré ste spomenuli. Hovorili ste o globálnych efektívnych pravidlách, VTO, trvalo udržateľné obchodovanie. Teším sa ehm, na to, že prídu od vás pozmeňovacie návrhy, ale opakujem, môjim zámerom bolo sústrediť sa iba na tie veci, ktoré sú v právomoci výboru IMCO. Tu už zasahujeme do oblasti iných výborov. I keď s vami súhlasím. Evelyn hovorila o ochrane spotrebiteľov, o tomto sa hovorilo opakovane, aj keď sa rokovalo o TTIP. Ja dúfam, že nájdem najvhodnejší popis, najvhodnejší text, taký, ktorý sme odsúhlasili počas rokovania o TTIP. Ja určite nebudem e, sa snažiť o znižovanie ochrany spotrebiteľa v Európe. Viacerí spomínali protekcionizmus. Ja mm, súhlasím s tým, čo hovorí komisia. Dlhodobou prioritou EÚ je boj proti protekcionistickým opatreniam na tretich trhoch. To je dlhodobý cieľ, mm, ktorý platí neustále. Teším sa na písomné reakcie a teším sa na spoluprácu s vami. Ďakujem spravodajkyni. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 24. na poludne. 14. a 15. marca príde zváženie pozmeňovacích návrhov. Hlasovať vo výbore IMKO sa bude konať 21. apríla. Gestorský výbor bude hlasovať 23. a 4. mája. Plenárka bude v júni. Na plenárku to bude predložené v júni. Myslím, že môžeme uzavrieť túto schôdzu, ak už nikto nechce vzniesť nič do bodu rôzne, um, tak odročujem schôdzu, opäť sa uvidíme 14. marca.